európskych socialistov a reformistov ECR. A teraz môžeme prejsť k rozhovaciemu poriadku, pracovnému plánu, ktorý bol prijatý konferenciou predsedov podľa článku 73 18. oktobra. Stali ste k dispozícii program. Nie sú tu žiadne návrhy, pokiaľ ide o pozmenie tohto programu. Pracovný program je týmto takto stanovený. Ďakujem pekne, dámy a páni. Predtým, než sa pustíme do dnešného poriadku, a do jednotlivých diskusí.